Vážené dámy a páni, z Strednozemného mora nás znovu do, dostali sa k nám zlé správy. Po tom, čo sroskotala loď v nedelu, ešte stále e, postrádaných je viac než 400 ľudí a medzi tými e, utopenými je veľmi veľa mladých ľudí a dokonca aj maloletých Očakáva sa, že väčšina týchto ľudí sa skutočne utopila. A tým pádom to je pravdepodobne jedna z najväčších utečeneckých katastrof od oktobra roku 2013. My v týchto ťažkých chvíľach, v našich myšlienkach sme s príbuznými týchto obetí a chcel by som teraz jednoducho e, sa poďakovať predovšetkým záchranným jednotkám, ktorí pracujú v ťažkých podmienkach, vyjadriť takýmto spôsobom vďaku za ich nasadenie. Vážené dámy a páni, táto tragédia nás jednoducho zaskočila a vidíme, aká nestabilná je situácia práve v takých krajinách ako Líbia a aj v iných krajinách v tomto regióne v stredomorskom priestore, odkiaľ pochádzajú títo utečenci a práve z tohto dôvodu potrebujeme nutne nejaké politické riešenia. Vážené dámy a páni, minulý týždeň talianské záchranné jednotky zachránili viac ako 6 tisíc ľudí, ktorí sa ocitli v nebezpečenství na mori. Naša južná hranica so Stredným morom je najsmrteľnejšia hranica na svete. Viac ako 3000 ľudí minulý rok pri pokuse minulý rok pri pokuse e, preplávať Stredozemné more prišli o život. Budeme mať o chvíľu minútu ticha, ale vážené dámy a páni, tieto slova nemôžem tu prečítať bez toho, že by som vás, vám pripomenul nasledovné. Tu som už 7. októbra stále roku 2013 na tomto istom mieste a Požiadal som o minutu ticha za obete Lampedúzy a 15. septembra roku 2014 som vás požiadal o minutu ticha za 200 utopených migrantov a 12. februára roku 2015 som požiadal o minútu ticha za 300 utopených emigrantov. A teraz tu opäť stojím na tom istom mieste a žiadam vás o to isté. Chcel by som vás požiadať, že to jednoducho nepovažujem za hodné. E, náš súcit s týmito obeťami je skutočne veľmi veľký, ale nemôžeme takto pokračovať, že budeme stále mať minuty ticha za stovky ľudí, ale nebudeme na probléme samotnom nič riešiť. A preto by som vás chcel požiadať, A preto by som chcel apelovať nielen na nás, do našich radov, ale aj na iné inštitúcie Európskej únie, ale takisto apelovať aj na členské štáty Európskej únie, ktorých zodpovednosť je riešiť otázky súvisiace s migráciou. A to riešenie musí viesť k tomu, aby sme mali lepšiu ochranu imigrantov, ale zároveň to musí viesť aj k tomu, aby príčiny, prečo títo ľudia odchádzajú zo svojich krajín, sa vyriešili Máme tu rozpadnuté krajiny, ktoré sú na hraniciach Európskej únie a to je príčina. My musíme urobiť všetko, čo sa dá na to, aby sme týmto ľuďom pomohli a je našou povinnosťou, dámy a páni, aby sme teda skutočne urobili všetko preto, aby sme tieto príčiny odstránili. A do týchto smutných informácií eh, by som zaradil aj útok eh, v apríli kde Al-Shabaab zautočil na univerzitu v severe Kene, kde 140 nevinných mladých ľudí, študentov, študentiek zahynulo. Nie je to poprvý krát, čo táto teroristická skupina takýmto brutálnym spôsobom zautočila na nevinných ľudí a takýmto spôsobom pohrda ľudskou dôstojnosťou a čo ma skutočne e, e, prekvapuje, je, že stále tieto útoky sú na kresťansky orientovaných ľudí. Aj teraz myslíme na príbuzných týchto obetí, na tých zranených, na tých e, skutočne dokaličených ľudí a týmto spôsobom by som chcel vyjadriť týmto ľuďom čo možno najrychlejšie uzdravenie. A preto aj my musíme urobiť, čo sa dá, aby sme týmto obetiam pomohli. Boj proti takémuto typu terorizmu nie je iba bojom proti kriminálnym organizáciám, je to boj za ochranu našich základných hodnôt. Ak sa vzdáme takéhoto boja, dámy a pani, tak jednoducho sa vzdáme e, tých pilierov našej civilizácie. A preto by som vás chcel požiadať, aby sme sa teraz za všetky obete takýmto spôsobom si ich pripomenuli minútou ticho. vielen dank! Dámy a páni, požiadali ma a robím to v náväznosti na našu minútu ticha, aby som poukázal na skutočnosť, že v Sýrii, v utečeneckom tábore v Jamoku, v blízkosti Damašku, už viac ako dva roky žije 18 tisíc civilistov, z toho viac ako 3 tisíc detí, ktorí sú obliehaní v tomto utečeneckom tábore. Humanitárna situácia v týchto táboroch je katastrofálna. Veľká časť týchto ľudí je jednoducho úplne odrezaná od zvyšku sveta. Nemajú tam absolútne nič, nemajú vodu, potraviny ani medicínsku starostlivosť. Aj tu zažívame skutočno, že ženy a deti zo strany islamského štátu a iných teroristických organizácií sú takýmto spôsobom rukojemníkmi a sú zneužívané ako ľudské štíty. A preto, hoci si teda uvedomujem, že, že týmto neprispejeme e, nejako závažne k riešeniu situácií, chcel by som predsa len apelovať na všetky strany, aby jednoducho E, sa ušetrili ženy a deti, aby sa práve ženy, ženám a deťom situácia uľahčila. Apelujem na to, aby sa zabezpečil prístup e, OSN, jednotkám OSN, aby tieto mohli zásobovať týchto utečencov tým nevyhnutným. A máme viacero organizácií, ktoré sa venujú riešeniu tejto situácii a my podporujeme tie organizácie, ktoré riešia situáciu priamo v teréne. A som si istý, že vy podporujete tieto organizácie tak ako aj ja. My musíme jednoducho konať. Nechcem, aby sme v najbližšom zasadnutí znovu vyhlásili minútu ticha za tisícky mŕtvych v takýchto utečeneckých táboroch. A preto by som vás chcel požiadať, A preto by som vás chcel požiadať, predovšetkým tých kolegov a kolegyne, ktoré majú nejaký bezprostredný vplyv na medzinárodné organizácie, aby ste pomohli. Veľmi pekne vám ďakujem za vaše pochopenie.